15-20 rokov naše deti možno budú vedieť, ako to dopadne, ale dúfam, že to dopadne pre nás všetkých dobre v časoch e, tejto krízy. Ďakujem. Bene, adesso però procediamo alle votazioni. Avremo... Takže prejdeme k hlasovaniu. E, to bude trvať e, dlhšie ako hodinu, prosím, sústredte sa. Ak chcete, aby sa všetko overovalo elektronicky, dobre, ale snažite spolupracovať, prosím. Chcela by som hneď na úvod upozorniť, keď sa to už e, rozhodlo a oznámilo, nebudú ústne vysvetlenia hlasovania po tomto hlasovaní dnes. Prebehnú totiž až zajtra, aj k dnešnému hlasovaniu. Správa Alfonsi. Hlasujeme menovite. A prepačte, opravuje sa pani predsednička, spravodaj spravodajca má slovo, nech sa páči. Prosím, e, kolegovia, pán Alfonsi má predsa právo vystúpiť, ak chce, ak si tak želá, musíme mu dať priestor, inak to bude trvať dve hodiny. Problém de micro, madame. Okay. Problém s mikrofónom, už je to v poriadku. Ďakujem veľmi stručne. Kultúrna rôznorodosť, e, ktorá je predmetom tejto správy, je zásadný rozmer európskeho modelu. Je to zakotvené v Lisabonskej zmluve, ktorá žiada, aby Únia prispievala k rozvíjaniu členských krajín, rešpektujúc ich národnú a regionálnu rôznorodosť. Naše inštitúcie musia reagovať na hrozbu straty, e, ktorá hrozí viacerým desiatkám jazykom v Európe podľa prieskumu UNESCO. Je to európske dedičstvo, ktoré mizne vždy, keď mizne nejaký jazyk. A táto správa chce obnoviť kroky v tejto oblasti, ktoré boli zanedbávané predstavenia tejto správy pokryl viaceré frakcie a máme text, ktorý e, prešiel jednoznačným hlasovaním vo výbore pre kultúru. E, a prosím kolegom, aby podporili tento výsledok v plenárke. Európsky parlament by takto mohol byť zdrojom novej dynamiky, ehm, niesť nádej pre milióny Európanov, ktoré, ktorí majú e, jazyk a kultúru, ktorými je vlastní a ktoré chcú prenášať na ďalšie generácie. Ďakujem. Grazie. Il voto aperto. Ďakujeme pekne. Otváram hlasovanie. Hlasujeme menovite. Koniec hlasovania. Prijaté. Správa Matiasa Groteho. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej správa Giovanniho Lavia. Otvárame hlasovanie, hlasujeme menovite. Konec hlasovania. Prijaté. Ďalšia správa, Lavia. Hlasujeme menovite, otvorím hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Správa Lavia a Von. Hlasujeme menovite, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. Správa Fernández. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. E, ďalšia správa Lavia. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. A Teraz e, prosím, snažte sa sústrediť. Dávate pozor, pretože toto bude dosť e, komplikované. Správa Lepáž. Máme 50 pozmeňovacích návrhov z výboru Envy. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani predsednička. Len chcem e, parovať kolegov, pokiaľ ide o hlasovací zoznam skupiny EPP v pozmeňovacom návoru 60 Opakujem návrh 60. Je tu oddelené hlasovanie v dvoch častiach. Prvé hlasovanie po častiach. A prvá časť predmetom menovitého hlasovania a je označená ako kľúčové hlasovanie. Druhá časť ktorá je tiež eh, menovitým hlasovaním, by tiež eh, mala byť označená ako kľúčové hlasovanie. Nie je to označené v hlasovacom zozname, ale malo by to tak byť. Je to tiež eh, kľúčové hlasovanie, tá druhá časť návrhu 60. Ďakujem. Grazie. Ďakujeme pekne. Takže hlasujeme amblok blok o 50 návrhoch. To je za? proti, zdržali sa, prijaté. 13 pozmeňujúcich návrhov z výboru ITREK. To je za, proti, zdržali sa, overíme. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 5. Kto je za? Dobre, overíme si. Otváram hlasovanie k návrhu 3. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 5. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. Naozaj to bolo e, zjavne zamietnuté, ale ak si želáte, môžeme to overiť. Dobre, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Poslanec návrh 9. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. na návrh 15, kto je za, proti, zdržali sa, overíme, otváram hlasovanie, koniec hlasovania. Jasne, zamietnuté. 26, kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. 31, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 43 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 44 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 45 za, Dobre, overíme si 44. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 45. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Overíme. Dobre. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 46 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 47 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 48 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 51 za, overíme si 48, nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 51 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 52 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 56 za, proti, zdržali sa. Po, zamietnuté. 57 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 64 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 68 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 73 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 77 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 90 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 91 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 92 za, proti, zdržali sa zamietnuté 93 za, proti, zdržali sa zamietnuté 94. Overujeme hlasovanie o návrhu 93, nech sa páči. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 94 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté 95 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 97 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť, dá? A overujeme prvú časť. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Prosím, dvíhajte poriadne ruky. Druhá časť, kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. 104 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté 105 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté 110 za. Proti. Zdržali sa. Ovaríme si 110. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Bolo to zamietnuté iba dvoma hlasmi. Teda bolo by vhodné, keby ste boli presnejší. 122 za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. 138 za, proti. Overíme. 138. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. 140, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 41 za, proti. Overíme. Overíme 140. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. zamietnuté, veľmi správne. 41, kto je za, proti, zdržali sa, overíme, nech sa páči. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Jedným hlasom. 184 za. Proti. Zdržali sa. Prosím, dvíhajte ruky poriadne. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Overíme. Nech sa páči, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 108, 144 menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 42, kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. Poznací návrh 60 v troch častiach menovitým hlasovaním. Prvá časť, otvorím hlasovanie. koniec hlasovania. Zamietnutá druhá časť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Boli tu iba dve časti, obávam sa. Pomýlila som sa. 188 je bezpredmetný. 147, kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si to. Nedvíhate ruky. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. 63 v troch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Druhá časť, kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnutá je tretia časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Overíme si tretiu časť, nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania. Zamietnuté. 189, kto je za? Proti? Musíme si to overiť. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté. 168, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 78, menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 79. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 80. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Musíme si to overiť. Otvorím hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Poznáte návrh 152 v troch častiach. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie o prvej časti. Koniec hlasovania. Prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Tretia časť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 131, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 167 je bezpredmetný. 167 menovite hovorí predsednička. koniec hlasovania. Hlasujeme teda iba o príslušnej časti tohto návrhu. E, bol zamietnutý sa návrh 152. Hlasujeme menovite o tom hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 167. Menovite. Prosím, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 181. Merovite. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Prijaté. 178. Ten je bezpredmetný. 81 je tiež bezpredmetný. 152, teda menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 167. Menovite. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 185. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 82 je bezpredmetný. 83, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 84 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 187 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 153. Overíme 187. Nech sa páči, hlasujte. Konec hlasovania. Zamietnuté. 153, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 85 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 86 a 7 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 154 za? proti, zdržali sa, prijaté 67 za, proti, zdržali sa. Overíme. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 169 až 71. A prepáčte, 149, kto je za, proti, zdržali sa, Mohli by ste prosím dvíhať ruky poriadne, kto je za. Ešte raz prosím. Návrh e, nevieme, či bol prijatý alebo zamietnutý. Hlasujeme elektronicky. Koniec hlasovania. Prijaté. 169 až 171. Kto je za? Proti? Zdržali sa? A veríme. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. 172, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 173, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 157, kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme, otvorím hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 107 v troch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Druhá časť, kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Tretia časť, kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Overíme si tretiu časť návrhu 107. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. 190, tak to je za, proti. Zdržali sa. Overíme, nech sa páči, hlasujte. Prijaté. 179. Hlasujeme menovite. Otváram hlasovanie. Zamietnuté. 108. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 159 za. Pardon, menovite. Otváram hlasovanie. Zamietnuté. 166, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 161, menovite. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. 111, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 112. 112. 111 otvárame kontrolné hlasovanie, končím hlasovanie. Schválené. 112 zmenovité hlasovanie, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamietnuté 113 zmenovité hlasovanie, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamieta sa 114, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamieta sa 115, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamieta sa 116, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamieta sa. 162 vypadáva, 116, 117, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamieta sa 118, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa 119, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamieta sa 163 za, proti, zdržal sa, schválený. Skontrolujeme si to, končím hlasovanie. Zamieta sa. 120 za. Proti zdržalo sa. Zamieta sa. 164 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 186 s pozmeniacím návrhom spravodajcu. Nech sa páči. spravodajca.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 Ďakujem. Výborné, taká super technika. Je musný pozmeňujúci návrh zrušiť zrušenie z malého D prílohy 9, ktorá sa týka celulózy s výnimkou textu, aby to bolo súčasťou časti A prílohy 9. Je to veľmi technické. Cieľom e, je zabezpečiť to, aby celulózne materiály boli zapracované v zozname pokročilých palív. Dúfam, že je to jasné. Grazie. Se nessuno si opone, lo... Ďakujem, ak nikto nenamietá, tak budeme o tom hlasovať, tak ako to navrhla uh, e, spravodajkynia. 186 to je za, proti, zdržal sa. Pokúsime sa znovu, kto je za, proti, zdržal sa. Overíme si to. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Schválený. 180 bola stiahnutá, 121 a 167 vypadávajú. Nie, nevypadávajú, len 1. Pozrite sa na číslo 1, kto je za, proti, zdržal sa. Overíme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Návrh. 123, kto je za? Proti, zdržal sa. Schválený. Pozmeňujúci na číslo 6, kto je za, proti, zdržal sa. Zamietnutý. 124 za, proti, zdržal sa. Zamietnutý. 7 za. Overíme si to 124. Končím hlasovanie. Schválený. Tromi hlasmi. 7 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 126 za, proti, zdržal sa schválený, 8 za, proti, zdržal sa. Skontrolujeme to. Končím hlasovanie. schválený. 127 vypadáva, 128 za, proti, zdržal sa. Zamietnutý 174 za, proti. Chcete to skontrolovať? 128, dobre. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 174 za, proti, zdržal sa. Skontrolujeme to. Končím hlasovanie. Zamietnutý 10 za, proti, zdržal sa. Zamietnutý 14 za, proti, zdržal sa Zamietnutý. 129 za. Proti. Zdržal sa. Schválený. 130 za. Proti. Zdržal sa. Zamietnutý. Skontrolujeme 130. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 175 odpada, vypadáva, 182 za, proti, zdržal sa. Zamietnutý, ale skontrolujeme to. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 18 za, proti, zdržal sa. Zamietnutý. 176 za, proti, zdržal sa. Zamietnutý 132 za, proti, zdržal sa. Zamietnutý 183 za, proti, zdržal sa. Overíme to. 183 otváram hlasovanie, končím hlasovanie. schválený. 19 odpadáva z 180, 100, 134. Skontrolujeme. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 20 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti. Zdržal sa zamietnutá, druhá časť za, pro, zamietnutý 21, za, proti, zdržal sa zamietnutý, 133 a 139 za, proti, zdržal sa schválený, 136 za, proti, zdržal sa zamietnutý, overíme to. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Zamietnutý. 28 za. Proti. Zdržal sa. Zamietnutý. 141 za. Proti. Skontrolujeme to. Otvorím hlasovanie, končím hlasovanie. Zamietnutý. 32 za proti, zdržal sa zamietnutý, 142 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 33 za, proti, zdržal sa. Overíme to. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Komisia, návrh komisie so zmenami, menovitým hlasovaním otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Pravodajkyňa sa chce ujať slova. Thank you. Ďakujem. Pani predsedníčka, chcela by som vám navrhnúť odložiť hlasovanie o legislatívnom uznesení v súlade s článkom 57.2 a aby ste mi dali mandát na rokovanie. Pani predsednička, milí kolegovia, Máme tu veľmi ťažkú správu. Chceme druhé čítanie a nepodporujeme takýto návrh. V poriadku, takže budeme hlasovať o návrhu správodajky. Niekto je za, proti, zdržal sa. Overíme to elektronicky, hoci myslím si, že sa to zamieta. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté jedným hlasom. Quindi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 Takže kto je za, hlasujeme o správe Lovín. To sa za, proti, zdržal sa schválené. Môžeme pokračovať, nech sa páči, poprosím trošku mm, menší hluk. Pozmite sa inak, kto je za, proti, zdržal sa schválený, číslo 6 za, proti, zdržal sa Overíme si to. Končím hlasovanie. Schválený, ale prosím zdvíjajte ruky, pretože inak to bude trvať dlho. Číslo 7 za, proti. Zdržal sa. Overíme to. Končím hlasovanie. Schválené. Číslo 8 za. Proti. Zdržal sa. Zamieta sa 9 za. Proti. Zdržal sa. Zamieta sa. Skontrolujeme to. Takže hlasujem o deviatke. Končím hlasovanie. Schválený. 10 za, proti, zdržal sa schválený, 11 za, proti, zdržal sa schválený, 12, overíme 11 ešte. Končím hlasovanie. Schválený. 12 za, proti, zdržal sa, schválený. 13. Ústny pozmenujúci návrh poz... pani spravodajkyne. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som zmeniť dátum v tomto mm, odseku. Dnes to 31. október, my sme chceli 31. december, keďže už teraz je september a máme málo času, aby komisia prišla s novou analýzou. Ďakujem. Nie sú námietky, takže číslo 13 za, proti, schválený, 14 za, proti, Zdržal sa. Zamietnutý. Overíme 14. Končím hlasovanie. Schválený. 15 za. Proti. Zdržal sa. Schválený. 16. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválený. 19 za, proti, držal sa. Schválený. Overíme 19. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Dávam hlasovať návrh komisie s týmito zmenami, kto je za, proti, zdržal sa schválený. E, a dávam hlasovať o návrhu legislatívneho uznesenia menovitým hlasovaním. Otvorím hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Teraz prejdeme k správe pani Legrip, blok e, číslo 1 za, proti, zdržal sa schválené. Časť 2 vypadáva, menovité hlasovanie dávam hlasovať o návrhu uznesenia s týmito zmenami a pro hlasovanie končím hlasovanie. Schválené. Takže ešte stále menovité hlasovanie. Dám hlasovanie o návrhu o legislatívneho uznesenia. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Prejdeme k správe pána Skota. Časť 1 za, proti, zdržalo sa, schválená. Časť 2 vypadáva. do hlasovanie návrhu o komisie s tým, čo za, proti, zdržalo sa, schválené. Teraz prejdeme k návrhu legislatívneho usnesenia. Menovitým hlasovaním, otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Schválené správa pána Groteho. Spravodajca chce vystúpiť. Ďakujem pekne, pani e, predsednička, kolegyne, kolegovia. Nechcem nikoho zdržiavať pred obedom, ale predtým, ako budeme môcť obedovať, musíme ešte odhlasovať tých 5 raňajkových smerníc. A to sme dosiahli e, dohodu e, s radou. Výbor ENVY konkrétne dosiahol, že tie pozmenené texty sa aj zverejnia. Doposiaľ nemáme žiadne oznámenie komisie v tejto veci, ale neformálne máme informáciu od úradu pre zverejňovanie, že v priebehu mesiaca by sa tak malo stať. Bolo to pre kolegov dôležité, chcel by som to preto zdôrazniť a môžeme teraz hlasovať o tejto správe. Bene. Bloku 1 a favore. V poriadku. Takže kto je za, proti, zdržala sa schválené. Čas 2 vypadáva. Hlasujem návrhu komisie za, proti, zdržala sa schválené. Menovité hlasovanie k legislatívnemu uzneseniu o hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Správa z Anony. Pán Chuntis požiadal slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, kolegovia. V stretnutí predsedov sme navrhli, aby tento bod sa prediskutoval, pretože je to niečo mimoriadne dôležité. Ja som mal za úlohu v mene výboru pre petície sformulovať text. A inými slovami chcem povedať, že e, negatívne rezonancie, ktoré tu boli počuť e, z verejných projektov týkajúcich sa životného prostredia, tieto e, vibrácie treba brať veľmi vážne. Ale práve preto potrebujeme nevyhnutnú rozpravu, diskusiu. Kolegovia, navrhujem, ak teda máme mať takúto diskusiu, tak si vypočujeme aj názory komisie a parlament sa bude môcť vyjadriť zodpovedným spôsobom k tejto veci, pretože chápeme, že sú tu e, tlaky na to, akým smerom sa máme vydať v tejto veci. A na oktobrovej plenárke už máme hlasovať. Je to nevyhnutné, aby sme mali veľkú rozpravu o zásade, o povahe tejto témy. Ďakujem. Takže chcete to všetko presunúť na prvú plenárku v oktobri? Kto je... Uh, musia sa vyjadriť ostatní, budeme k tomu hlasovať, alebo sa chce niečo, niekto vyjadriť konkrétne ešte pred hlasovaním? Nie? Tak kto je teda za tento návrh? Proti tomuto návrhu. Kto sa zdržal hlasovania? Prešlo to. Schválené. Správa Gabriel. Budeme hlasovať menovite. Hlasujme, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. Teraz ďalšia správa Gabriel. Tiež menovite. Začíname hlasovať, prosím. Končíme hlasovanie. schválené. Správa Papa Nikolau. Odsek 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, prešlo. Schválené. Odsek 19, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, prešlo. Odsek 34 v dvoch častiach, kto je za prvú časť, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, schválené. Druhá časť, kto je za, Teraz radšej menovite. Začíname hlasovať. Končíme hlasovanie. Prešlo to. Odsek 46, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválený. Odsek 52, kto je e, v dvoch častiach, kto je za prvú časť, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválená. Druhá časť, hlasujeme menovite, prosím, začíname hlasovať. Hlasovanie končí. Schválené. 62. Menovite začíname hlasovať, prosím. Končíme hlasovanie. Odsek 62 schválený. Odsek 63 v dvoch častiach. Kto je za prvú časť? Kto je... Hlasujeme menovite. Začíname hlasovať, prosím, za prvú časť. Končíme hlasovanie. Schválená druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdrieva hlasovania? Prešla. Odsek 60 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania. Schválená druhá časť, menovite. Začíname hlasovať, prosím. Hlasovanie končí. Druhá časť je schválená. Koniec hlasovania, takže Ideme menovite hlasovať o návrhu uznesenia. Končím hlasovanie o návrhu uznesenia. Schválené. Správa Škridlevská. Dvojka, pozmeňovací návrh 2. Menovite hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie. Tieto dva, dva pozmeňujúce návrhy sú zamietnuté. Trojka, menovite, otváram hlasovanie. Hlasovanie končí. Pozmeňovací návrh, 3 bol zamietnutý. Odsek 2, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Schválený odsek 4. Prvá časť kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválená. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválená. Overíme si druhú časť elektronicky. Hlasujeme k odseku 4. Končím hlasovanie k odseku 4. Zamietnutý. Odsek 6 na dvoch častiach. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválená. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválená. Odsek 18. Kto je za? Proti. To sa zdržiava hlasovania. Odsek 18. Schválený. Odsek 19. V dvoch častiach. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Hlasovanie schválená. Druhá časť. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava? Hlasovania schválená. Odsek 21. V dvoch častiach. Kto je za prvú časť? Proti. Kto sa zdržiava? Hlasovania schválená. Druhá časť. Za? Nie. Menovite. Začíname hlasovať, prosím. Hlasovanie končí. Druhá časť bola schválená. Odsek 25 v dvoch častiach. Kto je za prvú časť proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválená. Druhá časť sa proti, zdržiavajú sa, schválená. Odsek 39 dvoch, v troch, štyroch častiach. Prvá časť schválená, druhá časť, kto je za, proti, kto sa zdržiava, schválená. Tretia časť za, proti, kto sa zdržiava, Schválená štvrtá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava, schválená. Ocek 42 v dvoch častiach. Prvá časť, menovite prosím, hlasujte. Končím hlasovanie. Prvá časť bola schválená. Druhá časť, hlasujeme prosím menovite. Končím hlasovanie. Druhá časť bola schválená. Odsek 44 menovite. Hlasujte, prosím. Hlasovanie končí. Schválené. Pozmeňujúci návrh 1. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Schválený. Pozmeňujúci... Overíme si to elektronicky ešte raz. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Odsek 57. To je za. Proti. To sa zdržiava hlasovania. Overíme si to. Hlasujte prosím. Končím hlasovanie. Schválené. Odsek 58 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, kto sa zdržiava, schválená. Druhá časť, za, proti, zdržiavajú sa, schválená. Odsek 59 v dvoch častiach, to je za prvú časť, menovite, hlasujte prosím. Končím hlasovanie. Schválená. Druhá časť, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Schválená. Odsek 60 za, proti, sa zdržiava, schválená. 67 v troch častiach, to je za prvú časť. Proti, kto sa zdržiava, schválená. Druhá časť. Hlasujeme menovite. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválená. Tretia časť. Hlasujte, prosím. Je to menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválená. Odsek 68 v dvoch častiach. Kto je za, proti, kto sa zdržiava. Schválená. Druhá časť. No, no, menovite hlasujeme, prosím. Končím hlasovanie. Druhá časť je schválená. Odsek 74 v dvoch častiach. To je za prvú časť. Menovite hlasujeme. Končím hlasovanie. Schválená. Druhá časť. Menovite prosím, hlasujte. Končím hlasovanie. Schválená. Tretia časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Schválená. Odsek 76 v dvoch častiach, to je za prvú časť, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválená druhá časť za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Overíme si druhú časť elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutá. Odsek 82, menovite. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. Odsek 84 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválená. Druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválená. Úvodné ustanovenie F v dvoch častiach, kto je za prvú časť, proti, kto sa zdržiava, schválená. Druhá časť, za, proti, kto sa zdržiava, schválená. G, prvá časť, kto je za, kto sa zdržiava hlasovania, schválená. Druhá časť, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválená. S, úvodné ustanovenie v dvoch častiach. Za prvú časť, kto je, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválená. Za druhú, proti, kto sa zdržiava hlasovania, druhá časť, schválená. Celý návrh menovite hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Schválené. A teraz budeme hlasovať o správe pani Koraca Bild. Deviatka, menovite. Hlasujte, prosím. Nie, prepačte, ospravedlne sa rečnička. Pani Koraca Bil sa chce vyjadriť. Mikrofón. Veľmi stručne ďakujem. Pani predsedajúca, chcem apelovať na všetkých kolegov, aby hlasovali zodpovedne a to za smernicu o vnútornom trhu za službami. Ak budete hlasovať proti, tak hlasujte proti novým pracovným miestam v Európe. Musíme vziať do úvahy všetky záležitosti vyjadrené sociálnymi demokratmi, sociálnu dimenziu. To všetko je v smernici o službách a v zmluvách. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Takže budeme hlasovať o tejto správe. Pozmenujúci návrh 2 menovite. Zahlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Pozmenujúci návrh 1. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Pozmenujúci návrh 2. Roz... E, menovitým hlasovaním. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Odsek 3, kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 10. Menovitým hlasovaním. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 4. Kto je za? Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 11. Menovite hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Pozmejte návrh 5. Menovite, prosím, hlasujte. Končíme s hlasovaním. Zamietnutý. Pozmejte návrh 6. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava hlasovania? Overíme si elektronicky toto hlasovanie. Šestka. Začíname hlasovať, prosím. Končím hlasovanie. Šestka zamietnutá. Dvanáctka. Pozmejte návrh. Nomin- menovitým hlasovaním. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Pozmeňujúci návrh zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 7. Menovite hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Osmička. Menovitým hlasovaním. Hlasujte, prosím. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Záverečné hlasovanie. Menovite poprosím. Hlasujte, prosím. Končím s hlasovaním. Schválené. A posledná správa, pán Menendez del Valle. Spravodajca má slovo, nech sa páči. Vážen, na no pani predsedajúca, veľká zelená skupina hlasovala proti tejto správe a to je nezodpovedné a je to proti vytváraniu pracovných miest. Je to hrozná hamba. Ďakujeme. Hovorila som, že teraz budeme hlasovať o správe pána Menendeza del Valle. Pani Gepard. Also, liebe Kollegen und Kollegen, Kolegyne a kolegovia, my ako sociálni demokrati nemôžeme v žiadnom prípade podporiť správu, ktorej sociálna dimenzia služieb sa úplne neguje a odmietam takéto obvinenie pani Koraci Bild. Ďakujem. Bene, ultima relazione Mendez del Valle. Emendamento Posledná správa, pán Menendez del Valle, pozmeňujúci návrh 1, kto je za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválený. Overíme si, chcete overovať elektronicky? Dobre, tak začíname hlasovať. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Mali ste pravdu. A teraz eh, návrh uznesenia, ako bolo zmenené hlasovaním. Schválené. Ďakujeme za to, že ste prišli. Rokovanie je prerušené do 2.30. Ďakujem.